Okay, we start our afternoon session with the appointment. Začneme popoludnejšie zasadnutie vy, eh, vymenovaním eh, člena uh, Single Resolution Board a vítam Petra, ktorý bol kandidát z a dnes máme vypočutie schváleného e, kandidáta v súlade s článkom 56 nariadenia SRM. To znamená, že rada príjme e, rozhodnutie na vymenovanie e, štyroch stálych členov tejto, tejto rady že člen Rady pre riešenie krízových situácií, čiže Pedro Mačado bude mať úvod 5 minút a potom bude mať 4 e, e, minúty otázky a odpovedí a potom bude na ne odpovedať. E, každá politická skupina má jeden slot na otázku. Ak čas umožní, tak každý dostane dve minúty na ďalšiu otázku v systému Catch the Eye, tak aby sme zabezpečili účasť podaním otázky pre každú z politických skupín. A keď mi čas uvožní, ja potom ešte dám čas pánovi Mačadovi, aby ujedol záverečné eh, pripomienky. Dávam teda slovo pánovi Mačadovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, vážení poslanci, je pre mňa veľká čest, že môžem tu dnes sa dočasniť verejného vypočutia ako kandidáta za člena e, Rady pre riešenie krizových situácií. E, je to, táto, táto, je to súčasť pre e, zabezpečenie demokratickej legitimity. Ja začnem veľmi stručnou prezentáciou seba aj viem svoje skúsenosti a kariéru a prečo, sa, prečo chcem kandidovať. Mechanizmus e, riešenia krizových situácií predstavuje veľkú vec, aj keď stále nám chýba plne um, poistňovacia schéma v EÚ. Ďalej by to nemalo brániť e, v presadzovanie ďalších pilierov SRB, teda táto rada pre riešenie krízových situácií v bankovníctve. A tu existuje k tomu aj nariadenie SRB. Podarilo z operačnej schopnosti v veľmi krátkom čase a to viedlo k veľkému pokroku pri plánovaní e, riešenia situácií a rozhodovanie za, za niekoľko rokov ak chceme byť naozaj efektívni, vyžaduje si um, to je naozaj dobrý prístup. Takže chcel by som zdôrazniť, že pred, to, pred, pracujeme v duálnom prostredí. Um, banková nesolventnosť eh, naďalej zostáva národnou zodpovednosťou, keď banky neprejdú testom odolnosti či nedostatok, je tu nedostatok harmonizovaného režimu a potom je tu aj ohrozený ten základný princíp. E, potom v rámci bankovej likvidity je potrebné tiež riešiť túto otázku na európskej úrovni. Potom úloha e, z garančných schém pre vklady, bankové vklady e, tá vlastne potom bude obmedzená pre tie banky, ktoré vlastne nebudú, neprejdú tým trestom, testom odolnosti a vlastne potom by sa výhody z toho mohli využiť, alebo skúsenosti mohli využiť aj v iných jurisdikciách. Riešenie týchto krizových situácií je veľkou výzvou ehm, dni, ktoré sú hneď po tomto rozhodnutí, sú životne dôležité pre zabezpečenie kritických funkcií a bez zabezpečenia dôvery vkladateľov a investorov na trhu Banky potom fungujú s určitým um, kapitálom, ale nemajú dostatok likvidity, aby mohli vstupovať do finančných operácií a vlastne um, takýto fond Single Resolution zabezpečí dostatok likvidity pre um, nejakú banku, ktorá má problémy a preto to je vlastne aj hlavným cieľom toho, tejto schémy pre riešenie e, bankových kríz. Ďalej, celkový tento balíček v podstate zlepšuje situáciu aj z hľadiska pôs z hľadiska využívania zdrojov. Toto musí ísť ruka v ruke s procesom e, riešenia problémov, ktorým čelia banky, potom po e, zodpovednosť, e, ako napríklad e, garancie pre tretie strany, takisto, že súdne spory a podobne, tiež nie sú vylúčené z zákona, ale konkrétny prípad e, zodpovednosti alebo e, finančnej zodpovednosti či záruk môže potom ovplyvniť aj potrebu kapitálu pri konečnom riešení sporu. Napokon je potrebné využiť aj skúsenosti z minulosti a využiť judikatúru aj z národnej úrovne pri riešení e, sporov pretože to nie je to len nejaký právny predpis, ktorý tu je, ale tiež si vyžaduje spoluprácu aj s národnými orgánmi pre eh, riešenie sporov. A, takže vážení poslanci, prečo si myslím, že sa na túto prácu hodím. E, kvôli mojej skúsenosti pracujem v financiách a bankovníctve od roku 2001. Osobitne sa sústreďujem na regulácie na európskej národnej úrovni. Predtým som pracoval na množstve úloh, ktoré sa týkali viacerých projektov a viacerých subjektov, kontextov a prostredia. Ja som pracoval v ECB od roku 2001 a mám skúsenosť súvislosti s eh, veľkými výzvami, ktoré čeli aj Európska menová únia. Tiež eh, mám mám osobne svoj vzťah k tomuto riešeniu sporov. Koordinovala som pra, eh, právnu prácu počas tvorby um, na, v Portugalsku. Um, potom som bol zodpovedným v Portugalskej národnej banke za prijatie ehm, zákona o urovnávaní sporov. Tiež to bolo veľmi dôležité. Počas mojich predchádzajúcich skúseností aj v súkromnom sektore som naozaj pracoval na tvorbe riešenia jednej z najväčších bank v Andore, kde bol prípad prania špinavých peňazí a napokon som pracoval s množstve rôznych komplexov komplexných eh, eh, súdnych sporov, v ktorých, bola, v ktorých sa zúčastňovala teda banka, v ktorej som pracoval. A teda že riešenie sporov, bankových sporov teda je súčasťou môjho života, ehm, celého môjho profesionálneho života. Čiže ak nebude dostatočná schopnosť e, e, riešenia sporov tiež zo strany inštitúcií, tak e, sa tieto veci nepodaria. Čiže moja kariéra doterajšia bola naozaj veľmi e, úžasná pre mňa, pretože som mohol získať množstvo skúseností, mnoho som sa mohol naučiť a myslím si, že to, čo som sa naučil aj v ECB, aj na Hrodkánskom ministerstve financí, aj v Národnej banke, naozaj tvorí dobrý základ pre mňa, aby som mohol plniť úlohy, ktorú si, ktorý si vyžaduje úloha v tejto Rade pre riešenie sporov. Ďakujem pekne za eh, vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz eh, prejdeme k prvej otázke. Markus Ferber za EPP. Ďakujem pekne, pán Mačado, za to, že ste prišli. Vítajte u nás. Naozaj veľká výzva. Eh, vy rozumiete po nemecky? No výborne, že nepotrebujete tlmočenie. Dôležité je korektne vyhodnocovať banky, hlavne keď ide o tie nelikvidné banky, alebo nemajú dostatok likvidity ehm, je to kritérium, ktoré je no credit adverse off, sa neťažko, neľahko dokazuje. Napríklad e, Španielská banka, Banco Popular tiež e, bola tiež spochybnila podľa určitých, e, určitých e, testov odolnosti. Takže aké vy, vy by ste videli riešenie z, z, po, z vašho, vašej budúcej pozície? Ďakujem pekne. Ten, ten hodnotiaci rámec je základ pre úspešnú ne, schému riešenia krízových situácií. A keď chceme e, dosiahnuť e, vyriešenie krízovej situácie, musíte mať e, dobrú metodológiu a táto musí spočívať v objektívnych a zdravých kritériách, ktoré sa budú točiť pre, všetkým vyhodnotenie e, férovej hodnoty, čiže to bude skôr taká akoby trhová hodnota, pretože to by mohlo byť rovné vyhodnoteniu, ktoré sa týka FSL a to by nemalo tomu byť, byť takto, pretože hovoríme o banke, o ktorá vyvoláva určité obavy. Pokiaľ ide o vyhodnotenie alebo hodnotenie banky a a myslím si, že SRB, teda táto rada dosiahla určitý pokrok, že musíme mať taký ramec e, zavedený pre takéto vyhodnotenie hneď na začiatku, keď sa pripravuje hodnotenie banky. Čiže banka, keď e, otvorí opäť svoje dvere a začne opäť e, pracovať na báze toho vyriešenia tej krizovej situácie, nielen, že nedojde k strate a straty boli vyrovnané, alebo došlo k naozaj zodpovednej rekapitalizácii likvidity banky. A toto je vlastne podstatné v prípade zabezpečenia dobrého vyhodnotenia. A čo je jedný z problémov, niekedy máme problém s tým aj na baze skúseností, ktoré ja mám, ako začíname? Začíname so samotnou súvahou banky e, ešte pred e, týmto procesom. A, a to nie je tiež nejaká taká jednoduchá lineárna aktivita, ktorú urobíme cez víkend, aby sme mohli posúdiť, e, či, aká je situácia aktív tejto banky. Môže byť, že počas toho víkendu, keď pripravujete vyhodnotenie, možno, že nebudete moc schopní mať dosť e, dobré vyhodnotenie, ktoré bude vyhodnotiť nielen tú, tú, tú, tú sumu, ktorá je potrebná na absorpciu straty, ako aj tú sumu, ktorá je potrebná na rekapitalizáciu banky. Takže keď to chceme napraviť, a to bol aj prípad e, tejto banky, musíme naďalej monitorovať e, ten správanie hodnotu aktív pri, pri e, otváraní e, súvahy alebo e, z tej súvahy, ktorá bude výsledkom toho víkendu hodnotenia. A je treba samozrejme urobiť dostatočný, dostatočne dobrý prístup k tomu hodnoteniu, ktoré sa udeje cez víkend. z tohto pohľadu to bola skúsenosť, ktorá nám ukázala, že my po niekoľkých týždňoch sme potom boli schopní teda uzavrieť eh, súvahu, teda výsledovú súvahu banky, ak aby sme robili príslušné úpravy, aby opäť banka mohla fungovať ďalej na trhu a získať si opäť aj dôveru na trhu. Čiže už končím. Toto samozrejme nemá nič dočinenia s jedným z tých prípadov, ktoré ste vy spomínali v prípade španielskej banky Banco Popular. To bolo niečo úplne iné, lebo to bolo úplne iná, iné hodnotenie. To je hodnotenie, kde, e, ktoré robíte v situácii nesolventnosti a kde sa postavíte vy do, do pozície veriteľov pri hľadaní e, riešenia aj, voči, aj smerom k likvidácii alebo k tomu, aká je likvidita banky, aj voči akcionárom. A nie je možné teda akcionárov e, s akcionárom pristupovať nejakým lepším e, prístupom ako k komukoľvek inému alebo k veriteľom napríklad. A to je systém hodnotenia, takže to je v podstate asi všetko. Ďakujem pekne. Teraz Pedro Sina Pereira za SAD. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. za slovo. Počuli sme teda, aké máte dlhé skús, dlhočné skúsenosti v oblasti regulácie banky, bankového dohľadu, dozoru nielen v Portugalsku, ale aj v Európe. A toto, tieto skúsenosti a vaše naozaj výnimočné keď skúsenosti ako aj právnika sú určite aspektami, ktoré vás uistujú, že vy ste určite vhodným kandidátom. Avšak bolo by aj tak zaujímavé, aby sme sa dozvedeli, aké máte európske skúsenosti pretože pre nás je dôležité, aby sme vyhodnoťovali, že či pravidlá, ktoré sú e, pre riešenie bank, krízových situácií bank, aby sme ich mohli naďalej stále zlepšovať, ale aby sme mohli možno, že niektoré konkrétne aspekty mohli e, upravovať. Tu iste máte aj e, skúsenosť Portugalska, to bola banku Spiritu Santo, to tiež bola banka, ktorá E, za pomerne dramatických e, okolností zkrachovala, takže tu sa tiež muselo použiť e, tento európsky rámec a preto by som chcel vedieť, že čo máme my robiť alebo ako sa máme poučiť z tých chýb z minulosti, predovšetkým z takýchto prípadov a ako by mali potom vyzerať tie regulačné rámce pre to, aby, zo, aby tie pravidla zabezpečili potom opäť stabilitu trhu, bankového trhu. Ďakujem pekne za túto otázku. Toto sú v podstate iba také prevádzkové prekážky toho, aby sme potom sa mohli posunúť ďalej, pokiaľ ide o to samotné nastavenie rámca pre riešenie krízových situácií. Čo si ja myslím, že je kľúčové pri e, riešení takýchto prípadov, ktoré sa týkajú bank, tam treba zachovať flexibilitu vo vzťahu k tomu plánu na riešenie krízových situácií. Môže prísť k takej situácii, kedy nakoniec e, ten plán, ktorý, respektíve e, tie kroky, ktoré príjmete, nie sú tie, ktoré máte e, uvedené vo svojom pláne pre takéto krízové situácie. Aj v nedávnych e, prípadoch sa preukázalo, že nevždy sa pridržiavate plánu, preto sú tu nejaké idiosynkratické dôvody, ktoré viedli k tejto situácii banky a kvôli tomu je potrebné prísť s nejakým novým spôsobom riešenia takejto krízovej situácie. Čo je dôležité, je, že pri plánovaní je veľmi dôležité mať naozaj veľmi presný prehľad, e, čo sa týka e, tých záväzkov e, pohľadávok banky toto i v podstate určí alebo rozhodne o tom, či to celé bude úspešné. Ak my ako samotný orgán nemáme k dispozícii príslušné údaje, tak potom veľmi ťažko možno naozaj e, riešiť takúto krízovú situáciu a najmä v prípade, e, keď dojde k e, tzv. bailingu. Takže toľko k tomu. No ale potom navyše je tiež veľmi dôležité chápať, do akej miery pohľadávky, ktoré banka má, alebo potom povedzme možno nejaké dlhy tretích strán, nie dlhy samotnej banky, ako tieto boli potom investované v oblasti malohobchodných obchodných eh, investorov. Jednak eh, pokiaľ ide o takýchto malých investorov, tí sú častokrát eh, tými, ktorí vkladajú peniaze takými depozitármi. To znamená, ak oni vkladajú, eh, alebo ak máte takýto dlh, tak častokrát sa správajú títo investori ako tí, ktorí len vkladajú peniaze do bank, to znamená v prípade krizovej situácie potom prídu a chcú si peniaze vybrať. Nuž a potom sú tu spory. Uh, spory s takýmito malými eh, investormi. Toto môže mať škodlivé vplyvy aj pre banku, aj pokiaľ ide o dôveryhodnosť, ktorú má eh, na trhu. Takže treba byť naozaj veľmi opatrný. Čo sa týka eh, celkového investovania, treba naozaj dbať a pozrieť sa na to, do akej miery sú do celej situácie takíto malí investori zapojení, pretože je tam veľké riziko, že oni budú chcieť mať prístup k takýmto nástrojom. Nože teraz z takého všeobecnejšieho hľadiska tam by som povedal, že stále máme veľký problém, pokiaľ ide o e, funkčnosť e, takéhoto riešenia krízových situácií. Máme tam totiž určité nezrovnalosti medzi samotným rámcom pre riešenie, jednotným rámcom pre riešenie krízových situácií a medzi vnútroštátnym právom e, v tejto oblasti. Napríklad, čo môže spustiť takúto, takýto postup riešenia krízových krízových situácií. Napríklad v niektorých štátoch, pokiaľ e, do toho nie je nejako zapojený verejný záujem, nedochádza k spusteniu situácie, riešenia krízových situácií ale niekedy máme také vnútroštátne právo v oblasti insolventnosti, ktoré vyžaduje, že k likvidácii nemá dôjsť napriek tomu, že banka sa ocitla v takýchto ťažkostiach. Takže je tu určitý problém so samotným rámcom. A potom sú tu tie varšavské kritéria, to už som hovorila, že to je naozaj veľmi dôležitý, priam kľúčový prvok. Uh, ktorý potom vplýva na celý tento systém. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Luis Galicano z Renew, nech sa páči. I to, to Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel hovoriť práve o tejto poslednej veci, o ktorej ste hovorili v súvislosti s riešením krízových situácií. Myslíte si vy, že je toto niečo, čo je pre veľa alebo iba pre malú skupinu uh, subjektov? Čo sa týka tej smernice, ja som uh, sledoval e, rokovania a boli tu také výklady, že v podstate to nezodpovedá e, aktuálnej situácii, že skôr častokrát e, ten bailout nie je veľmi populárny na tej európskej úrovni, ale keď nakoniec dojde k nejakému problému na vnútroštátnej úrovni, tak ten bailout je práve tým prvým riešením, po ktorom sa siaha. Takže je to pre veľkú alebo iba pre malú skupinu. Nuž a potom druhá vec, je to nejaký systém, nebolo by možno, že treba zharmonizovať ten, tie prvky, ktoré majú spustiť celý takýto mechanizmus, nebolo by treba byť možno prísnejší. Mohli by sme sa napríklad povedať, že každá e, banka, ktorá spadá pod dohľad e, SRM by mala mať alebo mala teda použiť v konkrétnych prípadoch tento mechanizmus. Myslíte si, že by sme mali možno rámec pre riešenie krizových situácií aktualizovať v tomto duchu, alebo si myslíte, že je to v poriadku, že zodpoveda aktuálnym riešeniam alebo aktuálnym potrebám a teda nepotrebujeme ho žiadnym spôsobom meniť? E, ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Toto je naozaj veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka samotného celého systému a režimu. Uh, ja by som to nerád vnímal z toho kvantitatívneho hľadiska. Nerád by som sa tu do diskusie o tom, či sa to týka veľkého alebo malého množstva. Keď sa pozrieme na samotný rámec riešenia krizových situácií, súvisí to s likvidáciou a s insolventnosťou, to je taká tá štandardná možnosť, a ak e, takéto opatrenia, ktoré máme v rámci, e, ktorý máme nastavený, nie sú e, adekvátne, tak potom môžeme sa pustiť do takéhoto riešenia aby sme zachovali tie ciele, aké sú napríklad zachovanie tých kľúčových funkcií, ochrana vkladov a podobne. Myslím si, že je dôležité pochopiť, do akej miery banka ktorá, alebo ktorej je iba malá pravdepodobnosť toho, že by mala nejakým spôsobom skrachovať, e, musí e, zodpovedať tým kritériám súvisiacim s verejným záujmom. V tomto smere je teda naozaj veľmi dôležité, aby sme si jasne povedali, čo sú to tie um, kľúčové alebo tie kritické uh, úlohy, uh, ktoré majú banky zabezpečovať uh, v jednotlivých členských štátoch a uh, ak by sme sa teda, e, alebo ak by sa situácia uberala cestou likvidácie, čo by malo byť spustením na mechanizmus, e, alebo na použitie mechanizmu riešenia krizových situácií? Vidíme, že nakoniec to možno nie je až tak hypotetické, že toto je taká funkcia, ktorú mnohé banky nezohrávajú v realite. Ale treba sa pozrieť na to, ako je takáto likvidácia v rámci e, práva jednotlivých členských štátov e, vôbec e, účinná, efektívna? Na toto by sme sa mali zamerať. Máme tu takú rôznorodosť právnych predpisov v oblasti insolventnosti, nie len pokiaľ ide o to spustenie použitia mechanizmu, ale aj pokiaľ ide o nastavenú hierarchiu, potom o samotnú povahu, pretože niektoré opatrenia musí e, vydať súd, niektoré nie. Takže tieto všetko potrebujeme pochopiť, aby sme zistili, či sa potrebujeme vydať cestou harmonizácie pravidiel pre likvidáciu a insolventnosť, aby sme následne dokázali e, rozhodnúť, e, akou, e, akou cestou sa budeme v tejto veci uberať. Je to realistické podľa vás? Ak to nie je realistické, tak potom, ako už som povedal na úvod vo svojom prejave, by sme sa mali aspoň snažiť dospieť k určitej harmonizácii na úrovni tých spúšťačov, spúšťacích faktorov. Toto je naozaj veľmi dôležité, e, súvisí to aj s tými varšavskými e, kritériami. Nuž a potom, aby tá likvidácia bola efektívnejšia, mohli by sme napríklad e, zaviesť režim, kde by sme mali nejaké alternatívne pravidla alebo opatrenia máme tzv. ten problém e, strednej triedy, ktorý aj naďalej bude problémom v Európe. Nuž a práve použitie GS by v, tejto, v tomto prípade pardon, mohlo byť e, tým správnym alebo najefektívnejším riešením A teda banky, ktoré sú v likvidácii, by takto odišli z trhu e, prostredníctvom presunu aktív a nakoniec by práve tie GS boli použité v procese likvidácie. Ďakujeme pekne. Teraz Ernesto Urasu za zelených, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli. Mám tu tri také veľmi krátke e, otázky. Najskôr pokiaľ ide o to hodnotenie. Myslíte si, že na teraz je ten e, proces dostatočný, lebo naozaj ten výklad môže byť na teraz veľmi široký. E, takže nemyslíte si, že by sme možno, že potrebovali správneho hľadiska mať taký prísnejší, jasnejší e, prístup k celému tomuto konceptu? To je teda jedna vec. A druhá vec, pokiaľ ide o plány pre riešenie krízových situácií v minulosti, sme boli svedkami toho, že u mnohých členských štátov celý vývoj takýchto plánov je veľmi pomalý. Uh, Možno, že by bolo dobré, aby celý tento proces sa posunul, bol taký mm, ukončenejší, alebo aby sme ho teda aj finalizovali už konečne. No a potom tretia otázka, čo sa stane pri riešení krízových situácií, ak máme určité problémy na strane tých, ktorým e, sa dlží. Napríklad, aký mechanizmus môžeme použiť, aby sme kompenzovali e, situáciu v týchto prípadoch. Áno, ďakujem pekne za tieto otázky. Najskôr, pokiaľ ide o to e, hodnotenie verejného záujmu. Áno, toto je taký uh, nie úplne dobre zadefinovaný pojem. Všetci vieme, že to sú veci, ktoré sa ča- ťažko dajú úplne presne zadefinovať e, a nejako spresniť. Ja to iba tak e, konštatujem. Myslím, že potrebujeme pochopiť, do akej miery môžeme v prípade e, riešenia krizových situácií hodnotiť verejný záujem Pričom toto hodnotenie nemusí plne zodpovedať hodnoteniu verejného záujmu, tak ako ho vykonávame pri štátnej eh, pomoci. Takže na to ale najskôr potrebujeme, aby sme toto hodnotenie vôbec vykonali. Pretože sú určité prípady, kedy takéto hodnotenie možno nie je adekvátne pri riešení krízových situácií, ale je adekvátne, keď sa hodnotí štátna pomoc. Možno, že by sme toto si mali pozrieť bližšie, tým začať a teda porovnať si oba tieto pojmy a v rámci takej širšej diskusie sa zamyslieť nad tým, či by sme mali byť možno prísnejší pri hodnotení verejného záujmu. Myslím si teda, že je tu určitý priestor na to, aby sme z právneho hľadiska boli možno prísnejší pri takomto hodnotení verejného záujmu. Ale ako som už povedal, ja by som navrhol, aby sme sa pridržiavali takejto metodiky, pretože podľa mňa uh, je to efektívnejšie a celkovo zmysluplnejšie vo svetle tých našich minulých skúseností. Potom, pokiaľ ide o plány pre riešenie krizových situácií, nemyslím si, že nevyhnutne možno zhodnotiť tú situáciu tak, že postupujeme veľmi e, pomaly. Vidíme tu určitý pokrok už od začiatku e, vytvorenia SRB, teda Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. A to, čo spadá do právomoci SRB, e, je, myslím, na, teda na teraz adekvátne e, pokročilé, pokiaľ ide o tie práce. Nuž a sú tu určité veci, ktoré sa otvoria tento rok. To bude ten prvý plánovací cyklus, ktorý začneme. A radi by sme sa sústredili na tie základné zmeny, najmä pokiaľ ide o M Emerald, takže uvidíme celkový ten bankový balíček. Nuž a potom ďalej ako som už povedal, nemyslím si, že to mm, napreduje veľmi pomaly. Možno pokiaľ ide o tú vnútroštátnu úrovni, úroveň, pardon, um, Myslím si, že aj tam vidíme určitý pokrok. E, samozrejme, treba brať do úvahy tú rôznorodosť situácií, ktorú vidíme v tejto veci naprieč Európou. Takže si myslím, že ten pokrok je dokonca dosť veľký. Máme tam e, dosť e, odlišné štruktúry, takže častokrát tie plány veľmi ťažko v praxi vykonávať. Máme určité lineárne bankové skupiny, nejaké združenia, potom e, iné formy združení. Takže naozaj tie štruktúry sú veľmi rôznorodé. A teda na to, aby sa mm, správnym spôsobom napredovalo pri riešení krizových situácií, treba viac času. A ďalej samozrejme dôležité je dbať aj na to, aby sme mali dostatok zdrojov. Takže toľko k tejto veci. Myslím si, že ten cyklus, ktorý nás teraz e, čaká a ktorý teraz otvárame e, v apríli, ho otvoríme, bude naozaj veľmi dôležitý. Nož a potom, aby som to uzavrel, nekali predaj. Myslím si, že eh, každý eh, z veriteľov, ktorí sú eh, obeťami takéhoto nekalého predaja, tých treba nejakým spôsobom ošetriť. Toto teda je také moje jednoznačné stanovisko, aj skúsenosti z Portugalska podobne to naznačujú. Toto je naozaj veľmi dôležité, aby sa celkovo zachovala celá tá franšíza. Takže ďakujeme pekne. Ďakujeme teraz Jose Guzmao. Nech sa páči. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de voltar à questão uh, eh, de, dos processos de resolução uh, e, sobretudo, das regras. Takže ja by som chcel hovoriť predovšetkým o pravidlách, ktoré, ktorými sa riadi tento postup, pretože jednu vec už sme zistili, eh, komisia aj rôzne regulačné orgány, ktorých sa to dotýka, sú toho názoru, že každý postup riešenia je v podstate unikátny a ja si myslím, že toto je veľmi problematické. No a vzhľadom na to, čo sa stalo v niektorých špecifických prípadoch, kedy sa riešili určité banky, boli tam určité podobné aspekty a komisia aj regulačné orgány do toho vstupujú rôznymi spôsobmi, hľadajú rôzne riešenia v prípade portugalských bank tam bol jeden zásah, ktorý si myslím, že zo strany komisie e, absolútne nebol v poriadku. Tam nadržiavali e, možným kupcom banky. Takže mňa by zaujímalo, že čo si myslíte ako by sa mohla táto ľubovoľnosť ukončiť, táto ľubovoľnosť, ktorou koná, konajú regulačné orgány v prípade týchto postupov riešení. Predovšetkým, keď si uvažíme, že to zaplatia eh, daňoví poplatníci z členských štátov. Takže regulačné orgány a komisia postupujú takýmto spôsobom, majú veľký vplyv na postupy riešenie tých prípadov bank, no ale zaplatia to daňoví poplatníci, ktorí absolútne sa k tomu nedostali možnosť vyjadriť. Druhá otázka vo vzťahu k postupu finančnej integrácie v Európskej únii. Európska centrálna banka, Európsky parlament, aj komisia mali veľké obavy ohľadom rozdrobenia Európskeho bankového systému, ale toto rozdrobenie tu naďalej je. Ako proti nemu bojovať? No a táto fragmentácia slúžila na to, že sa obmedzilo finančné sústredenie, finančná koncentrácia a že v podstate na území Európskej únie rastli e, banky z tretich štátov. Takže bolo by dobré, keby finančná integrácia neumožnila, aby tu boli banky, ktoré potom prinášajú ďalšie systémové rizika. Ďakujem pekne za všetky tieto otázky, lebo sú naozaj veľmi relevantné. Najskôr teda k otázke, pokiaľ ide o uh, jednotlivé riešenie prípadov. Ja som pred chvíľkou povedal, že treba zachovať flexibilitu v prípade, keď chceme e, sa pustiť do riešenia krízových situácií. Môžem uviesť aj príklady. Napríklad e, existujú situácie, kedy e, treba sa riadiť určitými konkrétnymi sledovanými cieľmi. Napríklad v prípade Bež, tam sme museli použiť ten tzv. bridge bank tool. To znamená, tam máte možnosť i hneď e, niečo, e, respektíve pristúpiť k okamžitému nákupu, aby sme teda zabezpečili finančnú stabilitu a aby sme taktiež ochránili e, tých, ktorí majú uložené peniaze, tak tam sme potrebovali preniesť to preto, lebo nechceme, aby sme tú širšiu skupinu nejakým spôsobom vy, eh, vystavili riziku v rámci tejto banky. Nuž a potom eh, ďalší veľmi dôležitý eh, prípad, ktorý má dopady na to, čo sa dialo v Európskej únii, to je prípad Andory. Tam to bolo trošku iné, pretože tam sme e, sa museli na to pozrieť trošku inak. Tam sme vytvorili tú tzv. bridge bank, e, pretože sme museli preukázať náležitú starostlivosť a postupne pristúpiť k uvoľňovaniu v prípade, že teda to overenie prebehlo, e, alebo výsledok overenia bol správny alebo pozitívny. Takže treba naozaj častokrát síce používať jeden a ten istý nástroj, ale prispôsobiť ho danej situácii tak, aby sme e, ochránili vklady a aby sme zároveň e, zabezpečili určitú stabilitu, teda sledovali tie naše ciele. Možno, že sa to zdá byť také nie úplne jasné, také skôr náhodilé v týchto príkladoch, ale uh, ja by som povedal, že treba naozaj vždy uh, nad jednotlivými vecami uvažovať. Vždy treba mať ten priestor na to uváženie. To znamená, potrebujete pochopiť, uh, prečo sa rozhodujete pre použitie nejakého konkrétneho mechanizmu alebo systému pre riešenie krízových situácií na základe nejakých jasných faktov. Treba sa v podstate pozrieť na to, aké ciele sledujete, e, ak sa uberiete cieľo, e, pardon, cestou nejakého konkrétneho mechanizmu riešenia krízových situácií. Takže myslím, že to naozaj nie je nič nejaké náhodile. Ja jednoducho hovorím, že vždy treba veci zvážiť v konkrétnych prípadoch, e, pozrieť sa na tie základné fakty, fakty a potom pristúpiť k riešeniu. Ale pre mňa zachovanie flexibility je to, čo je najdôležitejšie, keď uplatňujete takýto systém riešenia krízových situácií. Pretože konec koncov vždy ste tam na to, aby ste ochránili finančnú stabilitu a vklady. Ja si myslím, že toto sú tie kľúčové úlohy v týchto prípadoch. Potom finančná integrácia. Myslím, že problém, ktorému dnes čelíme, je ten, že máme naozaj veľmi fragmentovaný trh, rozdrobený trh, a to najmä v Európe po kríze. A tento rozdrobený trh, e, to je niečo, čo je vždy veľmi zlé pre e, rozdeľovanie e, kapitálu, pretože pri takomto postupe je potrebné blokovať kapitál a taktiež e, likviditu, ktorá inak by bola využívaná v hospodárstve. Ja ale veci vidím možno trošku inak. Ja si myslím, že pri konsolidácii dospejete nakoniec vždy k tým dvom veľkým bankám, ktoré v Európe máme. A teda je dôležité naozaj e, využiť všetku kapacitu, ktorú máme v systéme a taktiež sa pozrieť na to, ako možno zabezpečiť ďalšie prínosy, pozitívne prínosy pre klientov a pre vkladateľov. Takže ja by som sa na to možno, že skôr pozeral z hľadiska tých spotrebiteľov, vkladateľov, tých, ktorí si sporia, sporiteľov pre ktorých je, myslím si, vždy lepšie, keď svoje úspory ukladajú v integrovanejšom trhu. Ďakujeme veľmi pekne. Touto poslednou otázkou sme vlastne ukončili vypočutie pána Mačáda, takže ďakujeme pekne. I apologize since we, we were running a little bit late. I forgot to... Ospravedlňujem sa, máme trošku sklz, ale ešte na vás e, teda chcem požiadať, ak to chcete možno uzavrieť, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť, za otázky. Bolo mi naozaj cťou vystúpiť dnes pred týmto výborom. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, ospravedlňujem sa za to, že mi to trošku ušlo, ale dnes nás čaká viacero vypočutí. Výborne. Takže teraz e, minútová prestávočka a potom budeme pokračovať ďalej. Okay. We can move to the next hearing. S, uh, still as a, for the... Takže prejdeme. Opäť tu máme novanie člena eh, rady. Je tu Jesus Savrina, ktorý je navrhovaný Európskou komisiou na túto pozíciu. Naše dnešné vypočutie je v súlade s článkom 56 naredenia o SRM ohľadom menovania predsedu, podpredsedov a štyroch plných členov. A taktiež tento postup bude uplatňovaný aj v rámci našej diskusie. Najprv príde budú na prezentáciách sa Savrinu asi 5 minút, potom budú otázky a odpovede, pričom bude v rámci 5-minútového intervalu dovolená, pokiaľ bude čas, aj nadväzná otázka. Bude to rozdelené do politické skupín pokiaľ zvýši čas, tak e, príde spontánna rozprava. No a pokiaľ si to bude náš host prijať, tak na konci sa bude môcť ešte na dve minúty vyjadriť na záver. Teraz by som dala slovo pánu Savrinovi. Vážená predsednička, vážne poslanci Európskeho parlamentu, je pre mňa cťou tu dnes hovoriť pred výborom, ktorý hrá kľúčovú úlohu, úlohu pri ochrane finančnej stability v Európe. Vy ste boli kľúčoví pri vytvorení e, bankovej únie. No a výsledkom je to, že naši občania sú teraz oveľa lepšie chránení. Vyšetko. Takže e, táto rada pre riešenie krízových situácií sa stala rešpektovaným orgánom. Sú tam stanovené požiadavky pre e, rôzne inštitúcie naprieč Európou. Okrem toho sa nám podarilo e, vyriešiť prvý prípad. Bola to dôležitá španielská banka v roku 2017. Takže aby je pre mňa veľmi inšpirujúce sa uchádzať o tento úrad a zároveň je to pre mňa veľkou výzvou. A plne zdieľam e, ciele e, tejto rady pre riešenie krizových situácií, e, kde sa riešia napríklad situácie v oblasti verejných financií v členských štátoch. Taktiež plánovanie v tejto oblasti je zásadné pre zaručenie finančnej stability v Európe a tým sa bránia verejné záujmy. Ja som vždy pracoval vo verejnom sektore v celom mojej kariéry a vždy som mal pred očami tento cieľ. Takže ako môžem prispieť k práci v tejto, v tom, tejto rade? Ja som predovšetkým vzdelaný v tejto oblasti. 5 rokov som študovala ekonómiu, potom postgraduálne štúdia na tému e, menových, e, menovej finančnej e, ekonómie. Potom 25 rokov mám skúsenosti ako ekonóm v Banco de España toto je relevantné pre túto prácu, šíreň, e, riešenie kríz, bankový dohľad, finančná stabilita a podobné témy. A na začiatku mojej e, kariéry som bol bankovým dozorným úradníkom, potom som sa presunul e, do oblasti finančnej bankovej stability, kde som pracovala v príslušnom oddelení, ktoré sa zaoberalo otázkami regulácií bank. Potom som bol generálnym riaditeľom pre riešenie krízových situácií a taktiež otázok bankovej stability v Banco de España. A úzko som spolupracoval s SRB tak tiež prinášam skúsenosti a posledných 20 rokov ako manažer, ktorý mal pod sebou 200 až 300 ľudí e, v štyroch oddeleniach a takže sa, som sa preukázal ako e, dobrý vedúci ľudí, e, viedol som ich účinne, taktiež som bral do úvahy rodovú vyváženosť, no a taktiež členstvo v, tom, v rade na národnej aj nadnárodnej úrovni je skutočne dobrým predpokladom pre túto prácu. Za posledných 15 rokov som zastupoval Banko de España na rôznych medzinárodných fórach No a v súčasnosti som pozorujúcim členom eh, plenárneho snemu SRB, som členom eh, výboru eh, dozorcov. Mám ešte aj ďalšie členstva. Ďalej som v mojej profesionálnej kariére bol zodpovedný za navrhnutie a úspešnú implementáciu dynamických ustanovení v Španielsku v roku 2005 tento mechanizmus bol neskôr inšpiráciou pre kapitálový nárazník v zmysle Bazila 3. Toto taktiež teda bolo európske nariadenie. Mal som tam e, strategické ciele, ktoré som dosiahol nezávislým spôsobom v mojom sektore. No a okrem toho, moja práca sa materializovala v podobe asi 25 článok, článkov, ktoré boli e, na medzinárodnej úrovni publikované a pritiahli veľký záujem. Posledné eh, posledných niekoľko rokov som pracoval na otázkach preventívneho riešenia krizových situácií v Španielsku. Som si vedomý toho, že eh, Rada SRB naďalej eh, čeli výzvam likvidita a riešenie krizových situácií, harmonizácia bankových režimov, ďalej administratívny režim pre likvidáciu malých a stredných bank, primeranosť a taktiež e, lepší a e, užší vzťah s príslušnými partnermi, z ktorých jedným je Európsky parlament. Takže by som to zhrnul. Mám za sebou dlhú kariéru, som sa zaoberal témami ako finančná stabilita, bankový dohľad a taktiež riešenie krízových situácií. Som pripravený prijať túto dôležitú úlohu na európskej úrovni, vždy som o tom sníval pokiaľ ma vyberiete na túto pozíciu, tak vložím všetko moje odhodlanie a energiu, aby som riešil výzvam, o ktorých už som hovoril. Teším sa na spoločnú prácu, aby sme podporili finančnú stabilitu v Európe, ktorá je našim spoločným domovom. Ďakujem. Ďakujeme vám. Prvá otázka od Markusa Ferbera z EPP. Ďakujem. Od tej doby, čo sme vytvorili bankovú úniu, tak sa niektoré banky dostali do zlej situácie. No a to vyvoláva otázku, ako sa má zaobchádzať s týmito bankami, prípadne či režim likvidácie by mal byť uplatnený. No a prístup v jednotlivých prípadoch môže byť označený ako nekonzistentný, no a to spôsobilo dojem, že prístup niektorým týmto prípadom bol proti duchu e, likvidačných postupov. Takže ako vidíte bilanciu týchto postupov za posledné roky, keď vidíme v niektorých prípadoch určité problémy, no a čo môžu e, úrady robiť e, v rámci regulačného rámca? Ďakujem za otázku. Je treba rozlišovať to, čo urobila SRB v súvislosti v rôznymi prípadmi a taktiež prípady, ktoré do tohto nespadajú. Takže pokiaľ je treba rozhodnúť o likvidácii alebo o e, vyriešení krízy, tak je treba si uvedomiť, či táto banka, či je pravdepodobné, že skrachuje. Doteraz sme mali 5 takýchto prípadov. Jedným z týchto prípadov bola Banko Popular. Tam bol aj verejný záujem a úspešne sa to vyriešilo. Ostatné 4 prípady krachujúcich bank, ktorým SRB čelila. To boli dve lotišské banky, to relatívne malé. A dve talianské banky, pokiaľ sa nemýlim. A taktiež tu teda bolo, alebo neriešilo, neriešili sa tieto banky, pretože tam nebol žiadny verejný záujem, alebo neboli kľúčové, nemuseli byť chránené a tam v podstate akceptovateľnou možnosťou bola likvidácia. Môžeme sa poučiť z toho úspešného prípadu. Je možné teda vyriešiť situáciu bank v Európskej únii. No a taktiež sa môžeme poučiť z prípadov, kde k tomu riešeniu nedošlo pretože tam nebola žiadna miera verejného záujmu. Takže čo sme sa z toho poučili? Môžete mať rôzne možnosti likvidácie v závislosti od toho, koľkých krajín sa to týka. Môžete mať 19 rôznych likvidačných režimov a toto si zaslúži našu pozornosť, pretože môže nastať situácia, kde bude upreferovaná e, e, likvidácia, ale e, potom za rôznych podmienok. Je to v závislosti od rôznych nástrojov, ktoré likvidačný režim má dispozícii, napríklad nejaké talianské orgány alebo iné v inej krajine. mali by sme sa zamyslieť nad tým, či tento duálny systém, kde na jednej strane máte spoločné riešenie e, kríz, teda jednotný systém a 19 rôznych likvidačných režimov, takže možno sa treba zamyslieť nad tým, či by bola lepšia nejaká centralizácia týchto likvidačných režimov, tak aby sa to harmonizovalo. Nie je to jednoduchá úloha, je to jedna z víziev, ktorým čelíme, no ale súčasná situácia tiež nie je úplne uspokojivá. Ďakujeme teraz Jonas Fernández za SAD. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že kolega Markus tu poukázal na správnu vec a začal diskusiu o tom toho, čo treba zrevidovať v súčasnom to, to rámci rezolúcií po tom, čo určité bankové subjekty ehm, si vyslúžili eh, rôzne prístupy. Samozrejme, bolo to zákonné, ale bolo, boli tam teda rozdiely. Ja by som sa chcela opýtať, v tých prípadoch, kedy sa uplatnilo súčasné nariadenie, eh, povedzme, že do bodky, tak ako to bolo v prípade Banko Populár, tam by sme sa tiež z toho mohli e, poučiť. Takže prosím, povedzte k tomu niečo viac. Ďakujem za túto otázku. Áno, môžeme sa poučiť e, z tej rezolúcie Banko Popular v Španielsku. Áno, môžeme postupovať aj postupom rezolúcie v Európe, pokiaľ to je nejaká domáca dôležitá, systémo dôležitá banka, 150 miliard eur vlastných aktív, alebo aspoň. A môže to urobiť aj rýchlo. Tento prípad ukazuje, že sa dajú chrániť všetky, alebo sledovať všetky ciele, rezolúcie, Takže napríklad, že banka v podstate ďalší týždeň stredu ráno už môže otvoriť. Zase zamedziť finančnej nestabilite, No a zároveň sa nám tedy podarilo chrániť aj daňových poplatníkov. V podstate ani jedno euro sa neminulo v rámci tejto rezolúcie, takže je treba presunúť pozornosť od bail-outov k bail-inom. Takže preto táto rezolúcia je taká dôležitá. No toto je naša prvá vedomosť, ktorú sme sa naučili. Druhá vec, dôležitosť spolupráce medzi SRB, S, SM eh, a regu- národnými regulačnými orgánmi, národnými príslušnými národnými orgánmi. Po tretie, sme zistili, že musíte byť pripravení na rezolúciu. Príslušné orgány musia to najprv na nečisto otestovať, aby boli pripravené, mať nejaké systémy krízového manažmentu k dispozícii, pripravené manuály, a tak ďalej. Ale banky sa ešte musia aj pripraviť na rezolúciu. No a my máme aj miestnosti, alebo máme prístor na, na virtuálne údaje, kde sa vyhodnotí situácia, aby sa podnikli príslušné potrebné kroky tak aby potenciálni kúpci mohli analyzovať situáciu banky, aby sa mohli uchádzať, aby mohli navrhnúť nejakú čiastku. Takže toto je dôležité. No a možno ešte na záver. Je tu jedna záležitosť a to je likvidita v rámci rezolúcie. Toto ešte nie je doriešené. V prípade Banko Popular bol kupca, bol veľmi veľký kupca, ktorý v podstate premostil tú, tie nedostatky likvidity, no ale pokiaľ máme um, veľkú banku, tak v podstate tam um, sa môže stať, že tá banka otvorí a nebude mať žiadnu likviditu. Takže treba zistiť, ako riešiť takéto situácie. V podstate je treba zaručiť likviditu nejakými zárukami, no a tie záruky musia prísť e, z SRF. Takže toto sme sa, myslím, poučili z týchto opakovaných úspešných rezolúcií. Ďakujem. Teraz Ernest Urtasun za Zelených. Ďakujem, pán Sabrina. Že tu ste dve stručné otázky. Čo sa týka hodnotia verejného vplyvu, pardon, verejného záujmu, toto bolo kontroverzné, keďže to môže viesť k rôznym rozhodnutiam. Myslíte si, že by to malo byť lepšie zasadené do právneho rámca. A druhá otázka. Držiteľia um, ehm, dlhov. Toto sme riešili v minulosti niekoľkokrát v prípade rôznych rezolúcií. Čo si myslíte, ako by sme mali riešiť túto otázku? Ďakujem za tieto dve otázky. Hodnotenie verejného záujmu SRB publikovala svoju politiku. Znamená to, že je treba vyhodnotiť kľúčové funkcie, prípadné, či tu je nejaké riziko nákazy. No a možno je príliš skoro hovoriť, že potrebujem nejakú ďalšiu kodifikáciu alebo sprísňovanie hodnotenia verejného záujmu. Mali sme len 5 prípadov zatiaľ. Možno potrebujeme ešte viacej času, aby sme vytvorili finálne riešenie ohľadom toho, či je treba sprísniť toto hodnotenie verejného zájmu. Čo sa týka vašej druhej otázky, myslím si, toto je zásadná otázka pre ochranu spotrebiteľa. BRD2 bolo významným krokom kupredu, už sa týka ochrany e, retailových investorov, ktoré e, kupujú e, oprávnené zodpovednosť. No a skutočne tieto riskantné produkty alebo toto teda bol významný krok predu. Predovšetkým sa to teda týka potom retailových aktérov. Ale SRB tiež môže popracovať na týchto témach môže preskúmať kapacity, ktoré má na to, aby sa overovalo, že tieto zastrešujúce požiadavky sú riadne vyriešené, že sú v poriadku testy vhodnosti. A dokonca možno by tam mohli byť nejaké e, prekážky, ktoré by sa zaviedli, pokiaľ toto všetko, mm, pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky. Je treba zmenu mentality v bankách, v správnych radách, v tom zmysle, že niečo takéto by sa nemalo umožniť, že to nahlodáva reputáciu bank, že to zvyšuje operatívne riziko pre banka, banky. Ďakujeme. Skončili sme zoznam rečníkov, ktorí sú prítomní v miestnosti. Teraz, pokiaľ chcete dve minúty na záver, Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, dámy a páni, dovolte, aby som uzavrel tým, že ocenujem ten čas, ktorý ste venovali mojim slovám a položili zaujímavé otázky. Bola veľká čest zúčastniť sa tohto vypočutia vo výbore, ktorý je vlastne jednotkou parlamentu pre bankovú úniu. Verím, že skúsenosti, ktoré mám z bankovníctva a z riešenia kritizových situácií, môžem ma zúistiť, že mám dostatok skúseností, aby som sa mohol stať hlasujúcim členom a riaditeľom pre plánovanie rozhodnutia na RSB. Plánujem, že budem plniť rôzne dôležité úlohy a ponúknem svoju odbornosť a zároveň budem otvorený naučiť sa od ostatných odborníkov, aby sme dosiahli najlepší výsledok pre európskych občanov. Ak by ste ma zvolili, môžete sa spolahnúť na moju nezávislosť a plný záväzok e, s tým, že budem zodpovedný tomuto parlamentu, ako aj bude tu moja ochota spolupracovať s vami pri zlepšovaní finančnej stability v Európe. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Máme si krátku prestávku pred ďalším vypočutím.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 linking, linked with each other. So they needed a new uh, chair. Okay. I think. <laughs> I think we can start our... Myslím, že by sme mohli začať naše vypočutie z popoludnia, pokiaľ ide o vymenovanie podpredsedu Rady SRB a vítam Jana de Carpentier, ktorý je navrhnutý ako kandidát eh, podpredsedu Eh, SRB za komisiu a vaše vypočutie je v súlade s článkom 56 nariadenia SRM, ktoré zne, eh, hovorí, že rada prijíma vykonávacie rozhodnutie pre vymenovanie hm, podpredsedu a štyroch plných členov SRB na báze schválenia návrhu komisie parlamentom a eh, v tomto zmysle tento, uplatňujeme tento postup aj výmenu názorov a teraz dáme slovo pánovi Janovi de Carpentier na 5 minút, potom 4 minúty budú otázky a odpovede a potom ešte možnosť e, doplňujúcej otázky. A každá politická skupina bude mať jeden slot a keď e, nám čas umožní, tak to bude pridelovaný hlas e, systémom Catch the Eye, pričom zoberieme do úvahy aby sa zúčastnili všetky politické skupiny, čiže dám potom slovo ešte v závere pánovi de Carpentier. Teraz dávam slovo pánovi de Carpentier. Dear Madam Chair, honorable members, ladies, no. thank you for the invitation. Ďakujem pekne. It's an honor for me to be in this parliament. Je to pre mňa, ďakujem za pozvanie, je to pre mňa čest. Keď hovoríme o riešení krízových situácií v bankovníctve v Európe, je to v predovšetkým záujme občanov, mať zdravé banky je základom pre stabilnú a prosperujúcu Európu pre nás všetkých a predovšetkým pre budúce generácie. Keď sa ma deti pýtajú o tom, čo robím a čo znamená slovo resolution, je to veľmi ťažké vysvetliť pretože je tu potreba sa na to pripraviť a, a, a na čo je to potrebné pre každodenný život. Avšak čo ma napadne je každodenná skúsenosť, ktorú mám z práce vo finančných kríz, ako aj z porávaní bank v roku 2008, ktoré stále spôsobilo množstvo rôznych sociálnych napätí. Prišiel som e, taxikom e, z letiska v Reykjavíku a počas pol hodiny v taxiku mi hovoril taxikár o tom, ako strátil prácu a, a biznis e, e na, na Islande a musel predať svoj dom. Takisto mi aj povedal, aký vplyv to malo na jeho každodenný rodinný život a celú jeho komunitu. Preto je to pre mňa oveľa zložitejšie, oveľa viac, než len obyčajný job. Je to aj spôsob pomáhať stabilnej Európe a toto má u SR B, RSB má teda absolútnu kritickú úlohu pri stabilizácii bankovníctva v Európe. Je to zároveň je to pred nami množstvo veľkých výzieb, aby boli banky e, zdravé za každých podmienok. To je veľmi zložitá cesta. ESB nemôže fungovať tiež o samote, musí spolupracovať s národnými organizáciami a bankami a všetkými ostatnými zúčastnenými stranami, pričom jedným z najdôležitejších je Európsky parlament. Nezávislá úloha RSB musí byť vyvážená pre zodpovednosť a maximálnu transparentnosť. Spolupracujem so svojím tímom, aby som e, sme dosiahli, dola sme už dosiahli a je mojou ambíciou pokračovať v plným implementácii tohto rámca rezolúcie A v rámci mojich skúsenosti, ktoré mám z financ, v riešenia krízových situácií a riadenia rizík, ako podpredseda tejto rady budem môcť ešte viac prispievať riešeniu problémov budúcnosti. Čiže banky musia byť e, e, riešiteľné a tiež e, keďže je to keďže takisto zvýšenie právomocí pre SRB, keďže je to orgán bankovej únie. Ďakujem pekne. Teraz začíname Markusom Ferberom za EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Gaprte, vítam vás u nás. Ak vám nevadí, budem hovoriť po nemecky. V novembri 2019 Európsky súd už v roku 2016 uviedol navýšenie poplatkov ex ante pre Banco Cooperativa Espanol. Hepofo, a, bol tie zvýšenie poplatkov za, neplat, za neplatné a vy ste teraz v tej, ste boli vtedy v tejto rade a tým pádom ste boli zodpovední za všetky právne aspekty a rozhodnutie bolo o tom, že to bolo neplatné pretože to bolo v rozpore s, s uznesením A. Boli tam určité malé chyby, avšak e, jednoducho e, vytvorenie toho fondu, ktoré malo riešiť, e, a keď ste nám vysvetľovali, že treba počítať s rôznym, rôznymi neočakávanými škodami. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi dôležité rozhodnutie súdu. Súd a naozaj anuloval rozhodnutie, rozhodnutie pre 3 zo 6 bank a to bolo v dôsledku procedurálnych e, chýb. A môžem vás, e, vás uviesť, e, že ja som bol zodpovedný za, za, rozhodnu, za rozhodnutia v RSB a v roku 2016 išlo o to, aby sa urobili dobré výpočty. Je to veľmi zložitý systém výpočtov, ktorý vyžaduje množstvo interpretácií správneho hľadiska a sústredili sme sa hlavne na to, aby tie výpočty sedeli, ale zároveň, ako aj súd uviedol, procedurálne veci neboli celkom v súlade s rámcom, preto nakoniec sa súd rozhodol, znulovať tie tri rozhodnutia a preto RSB muselo pripraviť nový právny základ a nové rozhodnutie pre tieto tri banky aby zostali tie fondy tam, kde mali byť, a teda RSF, čiže tie chyby boli napravené. Ja by som sa samozrejme chcel v budúcnosti absolútne chcel vyhnúť takýmto procedurálnym chybám, ale ako som povedal aj na začiatku, sme sa sústredili hlavne na výpočty aby boli správne. S kalkuláciami problém nebol, bolo to čisto len procedurálne e, chyby, ktoré sa týkali týchto troch bank a RSB muselo prijať nové rozhodnutie, aby tie fondy boli tam, kde majú byť, a to v RSF. Áno, keď ešte mám trochu čas, tak môžem doplniť. Čiže pri príprave toho, čo, alebo rozpracovaní toho, čo uviedol súd, v z mechanizmu, že tieľme sa vyhnúť takýmto chybám pre budúcnosť a preto ten fond RSF môže potom e, rásť naďalej, tak ako bolo naplánované. To, tak, tak to, to, toto znamená? Áno, je treba sa vyhnúť takýmto chybám v budúcnosti, ale tiež ja som sa snažil vysvetliť, možno som to nedostatočne povedal, že dôvod, prečo sa tieto rozhodnutie sa týkalo troch bank, boli procedurálne dôvody, čiže bol teraz, bola možnosť opäť prijať právny základ a prijať nové rozhodnutie pre tieto tri banky a prostriedky zostali tam, kde mali byť. Čiže ja nevidím dôvod si myslieť, že napokon by banka nemala by zaplatiť svoje príspevky za 2016 a nemalo by to mať žiaden vplyv na ten samotný fond. Ďakujem pekne. Teraz druhá otázka. Juanesa Fernandesa z SAD. Ďakujem. V posledných rokoch ste pracovali v inštitúcii v SRB. No a ja by som sa chcel pýtať na určité prípady z minulosti, predovšetkým čo sa týka rezolúcie Banco Popular a čo sa týka právnych problémov, ktoré išli ruka v ruke s týmto rozhodnutím, a boli tam problém príklad s transparentnosťou. Po rozhodnutí tam boli problémy sa dopracovať dodatočným správam, ktoré opodstatňovali túto rezolúciu. Chcel by som sa opýtať na toto. Myslím, že tam boli problémy s transparentnosťou. A v podstate v tejto podobe potom vedú aj k právnym problémom. Poznáte eh, že ako vyzerá tento prípad. Chcel by som sa na neho pýtať. Ďakujem. Thank you. Um, indeed, after the, the... Ďakujem naozaj. Po tom rozhodnutí RSP pre Banku Populár bolo naozaj obmedzenie prístupu k dokumentom do, pre dotknuté osoby. A v tom čase, keď to bolo e, e, vyhodnocované, a bola podskytnutá určitá miera e, utajenosti, ale potom tých, ktorí sa to týkalo, tak e, tí potom e, nás spochybnili tú mieru transparentnosti a potom bolo poskytnutých viac informácií a myslím si, že v čase prvého rozhodnutia o transparentnosti sme urobili príslušné vyhodnotenie jednotlivých záujmov, o ktoré šlo. Nešlo iba o transparentnosť, išlo aj o finančnú stabilitu, ktorú treba zabrať do úvahy. Čiže naozaj to bol obhajiteľný prístup, ale máte pravdu, že keď ste povedali, že požiadali nás o väčšiu transparentnosť a to sa okamžite uplatnilo, keďže to malo aj určité právne dôsledky a možno, že to bol konzervatívny, ale obhajiteľný postup a rozhodnutie nášho panelu poskytnúť e, väčšie, väčšie transparentnosť, to bolo prijaté. Aj v ďalších prípadoch to potom bolo takto dodržiavané. Takže takáto je situácia. A tým pádom sme mohli byť e, oveľa transparentnejší od začiatku, aj keď to bolo ťažké hodnotenie na vykonanie, pretože to bol prvý prípad, ktorý sme robili, ale ten rámec si vyžaduje veľmi dôsledné vyváženie rôznych záujmov a myslím si, že on, ich rozhodnutie tohto panelu bolo trochu iné, pretože požadovali väčšiu transparentnosť, ktorá potom im neskôr bola poskytnutá. Ďakujem teraz Luis Gericano z Renew. Prepačte, nebol som tu, takže som o to prišiel, bol som s prezidentom Venezueli, prepačte. I will, um, ask about your view on... Ja by som sa chcel opýtať na váš názor o, k adekvátnemu jej úrovni e, zásahu RSB, e RSB a moja otázka v podstate je, že či SB príjma takúto opatrnú úlohu, obozretnú, a že sa rozhodne, že povedia, že verejný záujem ne, nebol zohľadnený v mnohých zlyhaniach bank. Či tu existuje priestor pre rozšírenie úlohy RSB legálnym spôsobom? mohli by, je možné donútiť RSB konať? Je tomu tak, že v tomto zmysle by sme možno mohli posunúť verejný záujem tak, aby RSB naozaj musela vstúpiť. Čiže pre, riešenie a nie prvnež likvidácia banky. To by malo byť. A v tomto zmysle možno by parlament sa mohol uh, chopiť e, nejakej vedúcej úlohy a pripraviť širšie kritériá. Ja viem, že vy poviete, že treba, máte harmonizovať iba likvidáciu, ale ja to takto nesúhlasím. Harmonizovaná likvidácia je niečo, čo tento parlament e, rád vidieť, čiže možno by bolo dobre nájsť eh, nejaký nájsť spôsob, ako sa dá obísť tento veľmi zložitý proces a možno, že naozaj eh, pre, pre, pre, preťať to, to, to napojenie medzi bankami. A, čiže ak štáty musia zachraňovať veľké banky a budeme musieť opäť ich zachraňovať veľké banky, tak sa vlastne vrátime naspäť do roku 2008. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To, za vašu otázku je veľmi zaujímavá téma. Opustím sa vyjadriť ku všetkým otázkam. Čiže keď sa pozriem na rozhodnutie SRB, bude sa hovoriť o tom, že nebol tu verejný záujem a nebolo potreba riešiť eh, túto, eh, túto situáciu a že boli, postačovali národné predpisy o nesolvetnosti bank a pretože tam sa považovalo za to, že toto je štandardný postup, tie národnú legislatívu, ktorá sa týka e, nesolventných bank. A či by bolo rozšíriť e, rozsah pôsobnosti RSB, to pre mňa sa to ťažko zodpovedá, pretože možno by bolo dobre dať určité práhy, tak aby bolo jasnejšie, kedy niektoré banky musia byť e, rozpustené alebo nie a myslím si, že súčasný rámec umožňuje vyvážený prístup a myslím si, že ťažko sa nám predvída budúcnosť v tom zmysle, že to do veľkej miery závisí od toho, akým problémom budeme čeliť. Či bude opäť eh, problém pre eh, RSB riešiť banku, alebo tu bude nejaký ďalší prípad národnej nesolvetnosti, čiže či tu bude potreba rozšírenia úlohy RSB to je pre mňa ťažko zodpovedať, ale pravdu máte v tom, že ak e, tu asi pravdepodobne je potrebné zmeniť ten, e, tú, tú časť verejného záujmu v tomto rámci, pretože ak by to bolo možno, že nižšie, potom možno, že by mohla byť viac zapojená e SB a nesústrediť sa na tie národné režimy pre riešenie nesolvetných bank je to veľmi ťažké. Je to v ruke legisla- e, zákonodarcov. Momentálne je to vyvážený prístup. ponechanie to na tie národné e, režimy, to je niečo, čo predvída budúcnosť. Ale vy, ja som možno, že trošku optimistickejší z hľadiska rozšírenia tých právomocí, ale možno, že som optimickejší než vy možno ešte ale verím, že dojde k určitému vývoju a že dojde k ďalšej harmonizácii národných režimov pre nesolventné banky alebo dokonca celý európsky režim pre banky. Ďakujem pekne. Eh, teraz som za zelených. Ehm, Mám veľmi konkrétne otázky. Ako podpredseda budete aj za, zodpovedný za ten Single Resolution Fund. Chcel by som sa spýtať na rozhodnutia súdu, ktoré sa týkali ex ante príspevkov v roku 2016. Chcel by som vedieť, či sme sa z toho poučili, z toho rozhodnutia súdu. A druhá otázka sa týka Banko Popular. V decembri tohto roku bolo rozhodnutie o tom, že či sa bude kompenzovať, e, či budú akcionári tejto banky e, kompenzovaní. Bolo to e, opäť odložené a už sme, to bolo z roku 2017 a už mám rok 2020 a už to bolo dvakrát odložené, stále nemáme riešenie. Chcem sa spýtať, že čo sú, aké sú k tomu dôvody, pretože si myslím, že to spada pod vašu momentálnu zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto otázky. Ako som už vysvetlil, súd anuloval to rozhodnutie pre tri banky. Znamená, že bolo treba prijať nové rozhodnutie na báze a súviselo to s procedurálnymi nedostatkami. My si uvedomujeme dôležitosť prijímania rozhodnutí príslušným spôsobom. Takže medzi tým došlo k ďalšej e, budovaniu spoločného sekretariátu, tak aby sme mohli zabezpečiť všetky kroky, ktoré sú potrebné, aby to všetko bolo e, dobre zimplementované. Ale na začiatku situácia bola, bola veľmi náročná, ako som povedal, my sme sa sústredili na vypočty, aby sme to správne vypočítali a tým sme sa ocitli v takej situácii, že proces sme nedostatočne venovali pozornosť a preto súd dopracoval sa k záveru, že je potrebné prijať nové rozhodnutie pre tieto tri banky. Poučili sme sa, ako som povedal, je tu potreba mať dostatok zdrojov. My sme zabezpečili dobré rozhodovanie, aby všetko išlo v súlade s predpisom pokiaľ ide o Banko Populár, či tu máme kompenzovať alebo nie. Ako viete, bolo tu predbežné e, vyhodnotenie, právo na vypočutie mali. Je to treba dôkladne vyhodnotiť zo strany RSB, ale aj ostatných e, zúčastnených stran. To je naozaj proces, ktorý trvá výraz, veľmi veľa času. My sa už blížime k záveru tohto procesu. Bolo tu aj oznámenie tesne pred koncom roku, takže som celkom optimistický, že budeme môcť prijať čoskoro rozhodnutie a medzi tým Áno, ten proces e, mať právo na vypočutie znamená, že mnohí mali možnosť vyjadriť svoje názory, aby boli, mohli tieto ich názory byť vypočuté. Je to veľmi náročný e, proces, ale my sme sa snažili to robiť tak, ako sa to má. Snaď v závere dňa to tiež bude vnímané ako e, dôkladný proces, ktorý povedie aj k príslušnému procesu rozhodovania. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. ak chcete, máte dve minúty na záverečné pripomienky. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali. Som veľmi rád, že tu dnes môžu byť v tomto parlamente. Dúfam, že som zodpovedal vaše otázky, osobitne tie, ktoré sa týkali tých exante rozhodnutí eh, správne riešenie krízových situácií banke je v zájme všetkých občanov, ale je potrebné posilniť spoluprácu so všetkými zúčastnenými stranami vrátane parlamentu a je mojou ambíciou naďalej eh, pracovať na tomto dobrej spolupráci a môžem vás uistiť, že ako podpredseda budem plnú zodpovednosť za úlohy v tomto mandáte. Robím všetko, čo budem môcť, aby som prispel e, k transparentnému a spolahlivému mechanizmu, ktorý bude dôležitým pilierom bankovej únie. Ďakujem pekne. Myslím, že týmto môžeme ukončiť dnešné rokovanie a zajtra budeme pokračovať ráno o 9. spoločným stretnutím Ekon, výboru Ekon a výboru Envy. Ďakujem pekne.